V rámci tohto procesu sme e, používali e, e, služby humanitných pracovníkov a chcem vyjadriť vďaku všetkým ľuďom, ktorí riskovali svoj život, aby pomohli Haitianom. Taktiež podporujeme pána komisára Pibalksa z hľadiska obnovy a rozvoje krajiny. Napríklad časť e, rozvoja pomoci bude určená na bývania a budeme to úzko spolupracovať, e, koordinovať e, s humanitnou pomocou. Chcel by som zdôrazniť, že sme vnímali situáciu na Haiti komplexne, s tým, aby sme poskytli pomoc e, najmä tým, ktorí to potrebujú predovšetkým, ale aby sme vytvorili základy pre dlhodobú obnovu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz odovzdávam slovo pánovi komisárovi Piboxovi. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, aj my e, slúbime e, svoje e, sluby z hľadiska obnovy. Európska únia vyčlenila 600 miliónov eur z 1,2 miliard, ktoré sme slúbili v New Yorku. 330 miliónov eur poskytlo spoločenstvo členské štáty v rámci našich prísľubov Európska únia pôvodne oznámila 460 miliónov eur. E, považujeme za potrebné to zvýšiť na 525 e, e, miliónov. Z tejto čiastky už sme vyšlenili 327 miliónov. Súčasné programy boli upravené, aby lepšie reagovali na potrebné priority E, predlžili sme ich trvácnosť a zvýšili sme aj finančnú obálku. E, vytvorili sme nové programy, aby sme uspokojili nové potreby. Platby, ktoré sú spojené s prísľubmi, dosiahli 74 miliónov v roku 2010. Nazdávam sa, že e, vzhľadom na situáciu na Haiti je to pomerne dobrý výsledok. Treba si uvedomiť, že situácia, ktorá už bola e, ešte pred e, zemetrasením veľmi zložitá, e, sa stala veľmi náročnou po samotnom zemetrasení a ešte viac komplikovala sa neskôr po hurikáni Tomasy epidémii choleria v súvislosti s politickou nestabilitou. Naši pracovníci a technickí experti častokrát pracujú za veľmi zložitých podmienok. Ďalšie faktory treba mať na zreteli. Napríklad prvom rade tú skutočnosť, že strednodoba a, a e, dlhodobá pomoc na účely e, obnovy sa e, poskytuje počas troch až 5 rokov. V roku 2010 sme v podstate vyčlenili prostriedky na prípravu projektov, vrátanie všetkých technických štúdií, E, tendrov a konkrétne aktivity sa budú skutočňovať najmä v roku 2011 a nazdávame sa, že e, e, budeme minieť 200 miliónov eur, minime 200 miliónov eur počas tohto roku. Rozvojová pomoc únie sa sústredila predovšetkým na poskytnutie potrebných funkcií riadenia štátu. To pomáha poskytovať základné služby štátu, teda e, v oblasti školstva, zdravotníctva, e, činnosti policie a e, platie pracovníkom verejného sektora. Druhou prioritou bola obnova strategickej infraštruktúry a ciest a tretou prioritou bolo posilnenie pripravenosti Haiti na e, katastrofy a mechanizmov e, civilnej ochrany. Máme cieľ vybudovať Haiti, e, aby bola silnejšia po zemetrasení, aby sa stala na pevných základoch. Potrebujeme silnú haitskú vládu a musíme sa sústredovať na priority. To znamená, že všimme si priority, ktoré si stanovila haitská vláda E, tam ide o posilnenie e, e, riadenia, ide o pod, rozpočtovú podporu, vzhľadom na to, že haitská vláda má iba málo vlastných príjmov a ide o investícii do infraštruktúry, najmä do ciest. Kde, z čoho by sme mohli si zobrať ponaučenie? E, lep, treba lepšie koordinovať našu pomoc a treba posilniť e, e, spoluprácu medzi komisiou a členskými štátmi. V súčasnosti finalizujeme spoločný e, programovací projekt, e, e proces spolu s členskými štátmi. Máme dobré skúsenosti v spolupráce s našimi partnermi v komisii pre obnovu Haiti a to umožňuje nám urýchliť samotný proces. Nazdávam sa však, že potrebujeme predovšetkým e, stabilitu a e, demokratický proces na Haiti, pretože je to predpokladom e, zabezpečenia toho, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo dosiahnu úspech. Ctení poslanci, chcel by som povedať, že veľmi sme sa snažili. Samozrejme, môžeme ešte na základe získaných skúseností vylepšiť svoje výsledky a dodržovame svoje prísľuby a predsavzatia. Nazdávam sa, že situácia, ktorú e, e, popisujú médiá, je na jednej strane správna, avšak e, zlepšujeme sa a nazdávam sa, že v roku 2011 budeme svetkami významných zmien v teréne za predpokladu, že politická stabilita na Haiti bude nastolená, pretože jej nedostatok bráni našim úsiliam pri obnove Haiti. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, komis- Ďakujem pekne komisárovi a teraz odozdávam slovo jednotlivým rečníkom v mene politických eh, skupín a teraz by som chcela všetkých poprosiť, aby ste dodržali eh, váš pridelený čas, pretože tá diskusia dnes večer by mala byť skôr dlhá ako krátka, takže začneme s eh, zastupcom EPP, takže pán Strifler máte slovo na dve minúty. Oui, monsieur le président. No, ďakujem pekne, pani komisárka, pán predsedkynia, pán komisár. Eh, rok po eh, zemetrasení eh, vládne v Haiti kritická situácia, čo je veľmi poletovanie hodné, že ešte tie haitské infraštruktúry ešte stále nie sú vytvorené, takisto je nedostatok, alebo nie je vytvorená ešte haitská vláda napriek pomoci zo strany medzinárodného spoločenstva. Bez toho, aby toto bolo vytvorené bez toho, aby bola, by prišlo, alebo pristúpilo sa k vyvlastneniu pôdy a bez toho, aby boli odstranené súčiny, nie je možné pokročiť sa vpred. Chcem poďakovať eh, v práci MVOčiek a takisto aj eh, práci ďalších dobrovoľníkov, vďaka ktorým boli zahranené eh, tisícky životov. Avšak bez podpory hajskej vlády nie je možné pokročiť ďalej. Takže Európska únia vďaka svojej vďaka eh, svojej eh, právomoci a vďaka eh, svojej podpore nemôže len tak stanoviť stabilitu na Haiti. Musí však sa snažiť dopomôcť hajskej vláde v budúcnosti vytvoriť svoje nové inštitúcie a takisto vytvoriť a zabezpečiť demokraciu na všetkých úrovniach, ktorá by bola ktorá by fungovala na všetkých úrovniach ako e, Európska únia ako e, člen dočasného výboru pre obnovu e, Haiti by mala sa snažiť posnažiť hm, zabezpečiť prácu a mandát tohto výboru. Takže bez toho, aby sme robili tie isté chyby ako v minulosti, mali by sme do hĺbky sa snažiť vykoreniť chudobu, ktorá vládne už roky na Haiti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz za SD pani Kretu 1 minúta 30. Ďakujem pekne pani komisárke, pánovi komisárovi rok po tejto strašnej tragédii, ktorá zasiahla Haiti. Ako viete, tá bilancia obnovy ešte stále nedosiahla tie očakávania obyvateľstva ani očakávania medzinárodného spoločenstva. Všetko úsilie, ktoré bolo eh, projektu realizované, e, stále nepomohlo to, aby sme zabránili tej dráme spôsobenej cholery, ako aj e, hurakánu e, alebo mm, tomu, čo spôsobil hurakán Tomás a tak ďalej. Myslím si, že musíme teraz reagovať na Haiti a posnažiť sa o to, aby tie úsilie, ktoré sme zatiaľ vykonali za posledný rok, nebolo završené neúspechom kvôli cholére. Mali by sme teraz práve ukludniť obyvateľstvo, ktoré je momentálne veľmi citlivé a ktoré eh, tiež eh, je z tohto eh, vo veľkom strese. O niekoľko mesiacov budú nové voľby a pred týmto musíme sa posnažiť vykonať všetko úsilie preto, aby sme pokračovali v tejto obnove krajiny desiatky miliard amerických dolarov, ktoré boli slúbené v marci 2010 na konferencii v New Yorku len 1,2 eh, miliardy bolo eh, zatiaľ eh, zaslané, z ktorých veľkou časť poskytla práve Európskej únia. Však potrebujeme tieto peniaze pre desiatky miliónov obyvateľov, ktorí naozaj prežívajú v hrozných podmienkach, kde sexuálne násilie, ako aj zneužívanie ľudí je na dennom poriadku. Musíme sa naozaj zabezpečiť, musíme sa snažiť zabezpečiť podporu preto, aby k tomuto nedochádzalo. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedníčka. A teraz za skupinu Alda odovzdávam slovo pánovi Gerencovi dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Kvalita eh, rečníkov našich dvoch komisárov ma viedla k tomu, aby som tu predložil dve poznámky. Po, rok po eh, zemetrasení v Haiti, Haiti zostáva ešte stále v ruinách. Vieme veľmi dobre, že pred takouto mm, obrovskou, alebo po takéto obrovskej katastrofe táto krajina musela čeliť obrovským problémom. Vieme veľmi dobre, že civilné obyvateľstvo bolo zasiahnuté, takisto aj predstavitelia e, štátu boli zasiahnuté touto prírodnou katastrofou. Okrem toho takisto boli znížené aj infraštruktúry, takisto nedostatok e, finančných zdrojov, ktoré by mohli pomôcť k tomu, aby sa čelilo práve tým najväčším výzvam v tejto e, krajine. Kto je zodpovedný za tieto činy v prvom rade? Eh, tým hlavným aktérom, bez ktorého by nič nefungovalo, je to práve haitská vláda, haitský štát. Eh, táto alternatíva eh, práve spočíva v tom, aby táto vláda bola najprv vytvorená ďalej. Bez teda podpory alebo vytvorenia tejto haitskej vlády nie je možné pokročiť vpred. Európska únia možno neviedla správne to svoje úsilie v tejto oblasti. Nie len to, že hm, nerealizovala tie očakávania zo strany haitského ľudu. Určite by sme mali pokračovať eh, jasne eh, v našich záväzkoch, ale v prvom rade musíme napomôcť hajskému štátu, aby eh, sa dostalo z tejto svojej neschopnosti čeliť takýmto katastrofám. A toto nie je možné samozrejme vykonať za niekoľko mesiacov, pretože haitský vlád nie je schopný čeliť týmto veciam už veľa rokov. Ďakujem pekne. A teraz pani Sargentini dve minúty. Ďakujem, pani predsednička Otázka skutočne je, akým spôsobom máme vytvoriť štát, ktorý úplne padol. Ako sa buduje štát od začiatku, od základov? štát ako je Haiti. Ako môžeme hovoriť o rekonštrukcii demokracie, keď eh, ani na začiatku nebola žiadna demokracia? To je jedna otázka, ktorú sme ešte vonkoncom nehovorili. Nuž, v podstate napriek všetkému zatiaľ nemáme žiadne riešenie, aj napriek tomu, že sme sa maximálne snažili a maximálne sme sa snažili pomôcť, pomôcť, ale jednoducho um, ľudia sú aj v zásade zastrašovaní a nepomáha nám to v tom budovaní štátu. Situácia žien a detí bola už aj pred zemetrasením príšerná a ešte k tomu, keď pridáme sexuálne násilie, ktoré bolo páchané na devčatách a ženách už predtým a teraz v týchto táboroch e, to naberá e, nekontrolateľné rozmery. A A napokon e, túto situáciu tým pádom vlastne, táto situácia je úplne zneužívaná násilníkmi a jednoducho toto nemôžeme dovoliť, že sa toto celé deje v Haiti. Čiže aká je odpoveď na riešenie tejto situácie? Bolo tu strašné strašná katastrofa my sme sa maximálne snažili niečo urobiť, avšak je tu nedostatok organizácie, organizačných kapacít, e, e, je tu stále obrovské množstvo ľudí, ktoré stále žijú v obrovskej núdzi, čiže niečo tu chýba. To nie je niečo, čo sa dá vyriešiť za deň, to je niečo, čo, do čoho budeme musieť vložiť obrovské úsilie a jednoducho nedá sa vybudovať krajina od začiatkov, keď nemá e, dobré vedenie a dobrú demokraciu zavedenú. Ja by som chcela záveželať eh, všetko dobré obom komisárom v tomto úsilí. Per... Ďakujem pekne. A teraz za ECR vystúpi pán Deva na 1 minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je dobré, že máme opäť túto rozpravu. Sme jednu takú podobnú mali, ale ukazuje, že nám záleží na, ľuďom v, na ľuďoch v Haiti. Haiti Samozrejme, že možno, že viac nám záleží na ľuďoch v Haiti ako samotnej vláde v Haiti. Haiti. Hovorili sme o tom, že je tu zodpovednosť za ochranu, za odpovednosť za ochranu pred eh, genocidnými diktátormi a masovými vrahmi, ale čoho zodpovednosť um, konať zodpovedne voči, voči vláde, ktorá na, na všetko kašle, ktorá jednoducho nestará sa o svojich ľudí, ktorých jednoducho množstvo trpí, množstvo domov bolo e, vyrabovaných a e, ešte len 15 domov bolo ako tak zrekonštruovaných. Jednoducho samotná haitianská vláda vonkoncom sa nezaujíma vlastných obyvateľov, čiže my musíme jednoducho zaviesť tú zodpovednosť, chrániť svojich občanov samotnou vládou. A kým to nedosiahneme, tak je to pomerne absurdné, aby my tu sme o tom hovorili, aj keď máme vynikajúcich komisárov, ktorí tam pôjdu a budú im tam niečo hovoriť, čo treba urobiť, keď miestna kapacita je taká skorumpovaná, taká e, nestabilná a krehká. A keď, došlo, keď dojde k zemetraseniu, prvá vec, čo musíte urobiť, je z, Baviť sa ruj na to potrebujete stroje, buldozery, eh, helikoptéry a kapacity, toto všetko eh, riadiť všetky tieto technológie a keď nemáte ľudí, ktorí vedia obsluhovať tieto stroje, treba tých ľudí znikať, ale priniesť, eh, ktorí vedia obsluhovať tieto stroje, ale a bola proti tomu, aby akákoľvek armáda tam prišla a im pomohla a potom nemôžete očakávať rôzne ox Oxfam a rôznych ľudí z rôznych eh, detských fondov a podobne a z OSN, že, budú jednoducho, tam, že tam jednoducho prídu a budú e, odstraňovať tieto ruiny. Čiže jednoducho treba odpolitizovať tento problém a byť praktický v tom, ako pomôžeme hajtenom. Ďakujem pekne a teraz e, za skupinu GUE NGL sa vyjadrí pán Henin na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán nie predsednička pred e, rokom Haiti a jeho obyvateľstvo bolo obeťou hroznej katastrofy, kde bolo tisícky ľudí e, zabitých bola tu veľká medzinárodná pomoc pre tých, ktorým tým vzali touto katastrofou zasiahnutí. Avšak Chcel by som tu poďakovať slávnostne Kube za ich pomoc, za ich účinnú angažovanosť v tomto procese. Kubánska eh, vláda zabezpečila vytvorenie alebo obnovenie 76 zdravotníckých zariadení. Kúba bola naozaj veľmi účinná, aj bolo to no, vyhlásené aj mnohými expertami, napríklad aj Dorsko e, požiadalo práve Kubu, aby e, sa zúčastnilo týchto e, prác. Európska únia by sa mala práve inšpirovať Kubou bez toho, aby mediálne práve naburávala imič Kuby elaborovala takisto ich ekonomické a politické záujme na úkor e, obnovy haitského štátu a takisto jej ekonomiky. E, vzhľadom na ich historickú zodpovednosť e, práve v tomto nešťastí Haiti malo by to byť práve Francúzsko a USA, ktorí by mali byť tými hlavnými donátormi. Pripomíname si to, že bolo potrebné zažiť túto najhoršiu katastrofu, aby MMF ako aj Svetová banka sa rozhodli teda pristúpiť k tomuto roku, že budú anulovať dlh Haiti. Haiti by malo UKUP teraz poukázať práve na činnosť MVOčiek a takisto za neschopnosť ich činnosti zabezpečiť trvalo udržateľný vzorec. Je to ešte horšie, pretože je to práve spôsob, ako e, sú ako je zabraňované e, vlastne e, prikročiť k obnove krajiny. 11,8 miliard eur bolo slúbené e, medzinárodným spoločenstvom na konferencii pre obnovu tejto krajiny. Teraz by sme sa mali spýtať, o akej obnove vlastne hovoríme, ako nakoniec, alebo ktorá časť z tejto pomoci naozaj efektívne došla na územie tejto krajiny. Máme tu obyvateľstvo, ktoré je nezamestnané, Pritom na druhej strane máme veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré boli, by boli vlastne jediné schopné, ktoré by mohli zabezpečiť práve realizáciu týchto plánov. Európska únia e, znova e, vykročila tým krokom k e, novému kolonializmu a tak ďalej, namiesto toho, aby zabezpečila demokratizáciu tohto štátu. Haitský ľud bol jeden z prvých, ktorý sa práve zbavil koloniálnej nadvlády zo strany Francúzska Stalo to viac ako 20 miliardov eh, dolarov, aby eh, boli E, odškodnené práve e, tieto e, nedostatky. Avšak kolonializmus Európska únia by mala práve, a obzvlášť teda Francúzsko, majú práve ten, tú morálnu, ale aj ekonomickú úlohu, aby napomohli teraz Haiti, aby boli jedným z najväčších donátorov pri obnove Haiti. Ďakujem pekne a teraz za EFD sa vyjadrí pán Belder na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička potom, ako uplynul jeden rok po e, zemetrasení na Haiti, obnova prebieha veľmi pomaly. Samozrejme, podarilo sa dosiahnuť určitý pokrok, napriek tomu, ale mm, mm, zúfala je potrebná ďalšia pomoc, pretože je tu cholera, so všetkými obetemi je tu problém s bezpečnosťou potravín a krajina doslova trpí Treba venovať prostriedky na obnovu miestnej infraštruktúry. Mikroúvery e, by mohli byť veľmi užitočné z hľadiska naštartovania e, hospodárstva. Neviem, či s tým súhlasí aj komisia. Minulý týždeň prebehlo hodnotenie e, Organizácie amerických štátov, ktorá vo svojej správe jasne uvádza, že politická situácia v krajine je veľmi nestabilná. Čo sa o tom myslí komisia? Holandský novinár zverejnil knihu o Haiti. Dokonca e, boli e, e, dané do obehu trička s nadpisom Haiti sa z toho nedostane. Treba však zabezpečiť, aby sme pomohli týmto ľuďom. A la parola. Ďakujem pekne. A teraz e, ďalší rečníci, ktorí boli zapísaní na zoznam a začneme s pánom Kačmarekom dve minúty za EPP. Pani przewodnicząca, szanowni pánstvo, Unia Európejská... Pani predsedajúca, dámy a páni, Európska únia e, vonkoncom nezabudla na Haiti. My sme stále najväčším zdrojom humanitárnej pomoci vo svete aj v Haiti, avšak e, krajina e, stále sa zmieta v ekonomickom a politickom e, zúfalstve. Je potrebné zabezpečiť dve veci. Po prvé je treba pomôcť ľuďom, ktoré majú, ktorí majú veľmi núdzové potreby. A potom druhá vec sa musí sústrediť na rekonstrukciu tak politickú, ako aj hospodárskú však eh, práve kvôli politickej nestabilite a rôznym ďalším prírodným katastrofám, eh, ďalej takisto kvôli náboženským problémom, rekonštrukcia a humanitárna pomoc, eh, to všetko trvá oveľa dlhšie, než sme predpokladali. Takže jednoducho po prvej fáze núdzovej pomoci sa nevieme dostať do tej druhej fázy, ktorú by sme chceli. A kríza na Haiti pokračuje ďalej a naše, naša pomoc je veľmi potrebná. Pán komisár Pibalks povedal, že Európska únia už podpísala E, polovicu, odsúhlasila e, vyslanie polovice prostriedkov, ku ktorým sme sa zaviazali. Preto je potrebné, aby sme tlačili na ostatných, aby splnili svoje prísľuby. Stovky tisíc ľudí e, stále nachádzajú v dočasných táboroch a 350 tisíc ľudí zomrelo na choleru. Jednoducho je to veľmi ťažké pre samotných Haťanov, aby riadili túto rekonštrukciu, mm, pretože tá by mala byť postavená na decentralizácii a na miestnej produkcii potravín a mm, táto priorita nám stále nevychádza. E, musíme teda aj posilniť e, humanitárnu pomoc. Ja som presvedčený, že budeme na tom spolupracovať s pomocou komisárov. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Arsenis, 1 minúta 30. Ďakujem pekne, eh, pani predsedníčka pani komisárka, pán komisár Haiti nie je ojedený prípad, musíme to pochopiť všetci. Nejde teraz o humanitárnu krízu, kde by sme sa mohli uspokojiť s tým, že budeme investovať alebo zabezpečené dostatočné prostriedky na to. A teda vláda sa rozhodne teda využiť tieto prostriedky a zrealizuje plán obnovy. Nie. Je to krajina, kde obyvateľstvo muselo byť premiestnené z jednej, e, jedného miesta na druhý. Je to krajina, ktorá má stále viacej ťažkosti, aby mohla čeliť kríze, aby príjmala potrebné opatrenia. Ide o krajinu, kde naša angažovanosť by mala byť e, oveľa dynamickejšia, oveľa stabilnejšia, oveľa silnejšia a kde by sme mali zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu ako v iných eh, prípadoch, eh, ktoré boli podobného charakteru. Pán Deva hovoril o sutinách, ktoré ešte stále neboli odstránené. Toto by mala byť tá naša prvá priorita, ale pri eh, tom tempe, akým to ide, tak to bude trvať ešte ďalších 50 rokov. Avšak my to musíme zrealizovať už teraz a okrem toho ešte máme ďalšie veci, ktoré by mali byť zrealizované v tejto krajine, aby bola nerastla tu nezamestnanosť a tak ďalej. Takže potrebujeme oveľa dynamickejšie Eh, činnosti, pokiaľ ide o odstránenie sutinov a zabezpečenie potravín, aby táto krajina naozaj sa mohla postaviť na vlastné nohy a aby obyvateľstvo tejto krajiny mohlo takisto eh, myslieť aj do budúcnosti a nie len o tom, ako zabezpečiť svoje prežitie zo dňa na deň. Ďakujem pekne. A teraz odovzdávam slove pánovi Rinaldimu na jednu minútu. Ďakujem pekne, drahí kolegovia, pán, pani komisárka, naozaj Haita je práve ojedinilým prípadom úplne iným ako iné, pretože keď si spomenieme na uh, to výročie iných Eh, kalamit, keď chceme pripomenúť teraz eh, tisíckých eh, alebo treba stovky obetí pri iných prírodných katastrofách. To je niečo úplne iné. Haiti je naozaj iný prípad, pretože máme tu rok po zemetrasení, alebo môžeme hovoriť o roku zemetrasenia. Preto išlo o seismický otras, potom išlo o zdravotný otras, pokiaľ ide o choleru a potom politický otras, kde boli netransparentné voľby a takisto ide aj o zemetrasenie trošku historického charakteru, akýsi návrat do naozaj e, tej bývalej diktatúry. Komisia by urobila veľmi dobre. Ja som sa dokonca e, e, minulý rok odobral do Haiti. Videla som, aké, akú úžasnú prácu tam vykonávajú mimovládne organizácie a tak ďalej. Chcem im za to poďakovať. Avšak medzinárodné spolo, spoločenstvo by malo stanoviť si jasné ciele, takisto aj lehoty pre obnovu tejto krajiny a dodržať ich všetko toto však by malo ísť ruka v ruke a takisto aj s prácou mimovládnych organizácií a takisto aj miestneho obyvateľstva e, pre politiku, e, pre miestnu politiku a takisto aj pre miestne vládne e, krúhy by bolo veľmi do, dobre, aby naozaj takisto zosúladila svoje činnosti aj s týmito spomenutými organizáciami. Ďakujem pekne a teraz pán Rivasi na jednu minútu máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, pokiaľ ide o pozorovateľskú misiu, kde v septembri minulého roku som sa takisto zúčastnila na Haiti, mohla mohla som si uvedomiť, že naozaj sú tu veľké e, naliehavé e, situácie a teda naliehavé potreby, ktoré treba riešiť, e, pokiaľ ide o rozvoj. My nemusíme len obnovovať krajinu, ale vlastne od základu postaviť treba z demokratické princípy v tej krajine, ktoré tam nikdy neexistovali. Máme tu 12, 20 miliónov sútín, ktoré ešte stále neboli odstranené a tým tempom, ako sú odstraňované, takže naozaj to bude potrebné na to roky. Toto je veľmi dôležité a komisia by mala k tomuto prispieť. Ďalšou našou prioritou by mala byť vláda. E, Európska únia e, naozaj e, podporila rozpočet tejto krajiny a musíme však posilniť ešte tieto, toto naše finančné úsilie, pretože Haitská, eh, haitské obyvateľstvo, haitská vláda ešte nie je schopná tomuto eh, čeliť. Práca čiek je veľmi eh, význačná. Takisto treba pracovať aj v oblasti zdravotníctva a školstva, avšak nemôžeme všetky tieto verejné služby zveriť len MVOčkám, ale takisto musíme rýchlo zorganizovať aj riadne voľby, ukončiť tieto voľby, ktoré práve ešte neboli ukončené a ktoré by mohli mm, umožniť to, aby nahradili skorumpovanú vládu, pretože teraz hovoríme o 20 rodinách, ktoré zabraňujú každému hospodárskému e, e, rastu alebo rozmachu tejto krajiny a vytváraniu e, miestnym miestnej produkcie, takže je potrebné umožniť to, aby naozaj Haiti sa dostalo z tej závislosti, ktoré bolo už pred eh, zemetrasením. Takže my by sme si mali stanoviť koherentné priority a implementovať takisto aj verejné služby v eh, tejto krajine a takisto aj eh, zabezpečiť politickú a riadnu angažovanosť miestnej vlády. Ďakujem pekne a teraz pani Nikolson, jedna minúta. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Spolu s pani, pani Ramasi bol som na čele delegácie e, na Haiti a to, čo som tam videl predtým, nič ma nemohlo pripraviť na to, čo som zočil musím povedať, že musíme okamžite prejsť od humanitnej pomoci k e, obnove. A tam sa nepodarilo dosiahnuť e, pokrok. Samozrejme, veľmi veľa pekného sa tu povedalo, ale nebude to možné robiť v teréne, pokiaľ tam nebude viac pomoci. Musíme vyvinúť väč, väčší tlak, ktorí prislúbili pomoc, aby tú pomoc aj poskytli. Musíme vyvinúť tlak na E, e, obnovu pod vedením Clintona e, a pod zaštitou OSN, aby to sa realizovalo rýchlejšie. To musí byť jednoznačne povedené. Pán komisár má pravdu. Potrebujeme politickú stabilitu. Dúfam a modlím sa, že sa tá stabilita dostaví, aj, aj keď nie som presvedčený Chcel by som oficiálne povedať, že keď sme boli tam, sme si všimli, že Haitiania sú veľmi eh, hrdí, sú vynikajúci. Spolu s Michel sme videli, ako o 6. Eh, eh, ráno vychádzajú zo stanov a deti sú umité a všetci sa mm, usmievajú. A chcel by som oficiálne povedať, že Mnohí ľudia tam riskujú vlastný život. Sú tu predstaviteľi mimovládnych organizácií, pracovníci komisii, ktorým som vzdal eh, hold, keď sme tam boli. Nesmieme zabudnúť, že títo ľudia eh, mm, dennodenne riskujú svoj život, aby pomohli hajťanom. Nesmieme zabudať na ľudí, eh, obyvateľov Haiti. Musíme pre nich pracovať, musíme im pomôcť. A musíme, ak sa sem musíme vrátiť 10 krát, musíme v tom pokračovať. Ďakujem. Ďakujem eh, pani eh, kolegovi. Ja viem, že táto téma je veľmi fascinujúca, avšak jedna minúta neznamená dve minúty, takže chcel by som, chcela by som vás poprosiť, aby ste naozaj dodržali váš reč, rečnícky čas a teraz odozdávam slovo pánovi Predovi na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. 12. Eh, januára 2010 haitský štát z haitského štátu zostal len kúsoček. Rok potom, po tomto hroznom zemetrasení, obnova ešte stále nebola začatá. Ďalej. Epidémia cholery, ako aj voľby ešte skomplikovali situáciu. V porto au v súčasnosti je obrovský utečenecký tábor. Haitské obyvateľstvo prežíva len vďaka úsiliu MVOčiek a my musíme eh, naozaj eh, vyzvihnúť eh, ich prácu, ich úsilie. Haiti, táto krajina sa stála republikou NVOčiek, avšak koľko môžu zabezpečovať túto situáciu, alebo koľko, mm, mm, mm, aký dlhý čas túto situáciu, tento proces odstraňovania sútin by mal pokračovať, avšak zatiaľ to vyzerá tak, že musíme obnoviť celý haitský štát, pretože zabezpečenie správneho riadenia veci verejných, ako aj inštitúcií, je asi najväčším problémom v súčasnosti. Tento proces sa teraz zameral na obnovenie demokracie v, demokracie v Haiti volebný, transparentný a realizovateľný proces pre druhé kolo volieb vo februári je takisto veľmi dôležitý a toto chceme zdôrazniť. Ešte by som chcela dodať toľko, že obnova Haiti by mala byť realizovaná iným spôsobom. Znamená to toľko, že tá obnova by mala byť oveľa lepšia ako v minulosti, aby sme predchádzali ďalším katastrofám v budúcnosti. Čiže musí e, začleniť, alebo musí byť do toho začlenené takisto aj miestne obyvateľstvo, miestne spoločenstvo. Takže to sú práve hajťania, ktorí by mali byť súčasťou samotnej obnovy krajiny. Ďakujem pekne a teraz odovzdávam slovo na minútu 30 pánovi Cortez Lastrovi. E, ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár, pani komisárka. Drahí kolegovia, hm, Nechcem teraz začínať môj príspevok bez toho, aby som e, nevyzdvihol úsilie MVOčiek v Haiti, pretože hm, realizujú úplne úžasnú e, prácu a naozaj mali by sme to vyzdvihnúť. Prešiel jeden rok po zemetrasení na Haiti a teraz prišla tá správa chvíľa, aby sme teda ešte zvýšili tú našu e, účinnosť, tú našu efektivitu, pretože máme tu veľa problémov, ktorým musíme čeliť naliehavo Poprvé, možno e, by sme mali teda poprvé hlavne vytvoriť e, ozajstný e, zdravotný systém, to je ten najväčší problém v súčasnosti na Haiti. A potom, aby sme musíme čeliť otázke bývania, naliehavo vytvoriť priestory, kde by ľudia mohli bývať, eh, aby neboli stále v týchto eh, dočasne postavených eh, stanoch a ďalej rokovať o tom, pretože situácia nie je samozrejme jednoduchá. Musíme nájsť legitímne opatrenie na to, aby sme ešte aj urýchlili zabezpečenie situácie a jej zlepšenie na Haiti. Mnohí kolegovia spomenuli práve sutiny. To je veľký problém, veľký politický problém po zemetrasení, avšak nemôžeme to nechať len na nich. A takisto aj v budúcnosti by sme mali stanoviť stratégiu, stratégiu z dlhodobého hľadiska otázka v oblasti um, vzdelávania, pretože možno na Haiti by sa niečo takéto nestalo, keby verejné zdravotníctvo a verejné školstvo už predtým fungovalo účinne na Haiti. A musíme nie len to, že e, vykoreniť e, chudobu, ale takisto aj zabezpečiť to, aby Haiti nebolo neustále závislé na medzinárodnom spoločenstve. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi Zjoberovi na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pred rokom na Haiti došlo k e, strašnej katastrofe. 200 tisíc ľudí zomreli po zemetrasení, tisícky stratili svoje domovy. E, Obnova predstavuje obrovskú e, humanitárnu aktivitu ale Haiti potrebuje nielen eh, hmotnú a finančnú pomoc, ale eh, mm, obnovu eh, svojho správneho systému a politickú stabilitu. Bez toho nedokáže sa rozvieť. Epidémia cholery stále ohrozuje tisícky obyvateľov. Skúsenosť Haiti preukazuje, že dokonca aj veľký počet finančných prostriedkov nepomôže, ak sa nebudú náležitým spôsobom vynakladať sme svedkami toho, že treba vytvoriť efektívny systém poskytovania medzinárodnej pomoci v prípade e, veľkých prírodných katastrof, ktoré môžu poskytnúť postihnuté iné krajiny. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne a teraz na slovo pani Omen Reuten, 1 minúta 30. Mikrofón poprosíme. Ja, yeah, now it's okay. Mevrouw de voorzitter. Vážna pani predsednička, Vážení e, pani komisári, keď e, premyšľam o Haiti, myslím na e, občanov Haiti, ale aj na európskych občanov, ktorí pôsobia na Haiti a poskytujú obrovskú pomoc miestnym obyvateľom. Premyšľam o tých ľuďoch, ktorí poskytujú pomoc a, a pracovníkov v teréne. Ale to je pozitívna stránka. Musíme si však zobrať ponaučenia. A tých ponaučení je tri. Poprvé otázka koordinácie. Koordinácia e, sa tam neosvedčila. Už sme o tom hovorili predtým, neboli sme úspešní e, pri poskytovaní humanitárnej pomoci. E, vieme, že to sa musí robiť lepšie. Súvisí to aj s koordináciou, s účinnosťou poskytovanej pomoci, ako by sme mm, ju mohli zvýšiť. Po druhé, problém korupcie. Ak chceme, aby európsky občania poskytovali svoju podporu, e, e, musíme sa uvedomiť, e, že nechcú, aby sa zneužila. Toho nechcú občania. Čiže čo by sme mohli urobiť na to, aby prostredníctvom lepšej koordinácie nedochádzala e, k e, nehospodárnemu využívaniu týchto prostriedok, aby nezanikli do čiernej diery, ale je tu po tretie aj politické hľadisko. Bez politickej stability, bez dobrého fungovania verejných služieb nie je možné zabezpečiť trvalo udržateľnú obnovu. Mm, e, konali sa, konalo sa prvé kolo volieb a teraz premyšľame o tom, ako zabezpečiť koordináciu našej činnosti s Američanmi a ďalšími zainteresovanými, aby e, e, títo voľby dopadli dobre. Urobili sme prísľub Haiti a musíme prejaviť solidaritu voči tejto krajine. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Teraz odozdáme slovo pani Estrela na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, komisár, kolegovia. Haiti, Haiti sa ocitlo v po zemetrasení v jednej z najhorších katastrof. E, došlo k tisíckam úmrtí ale však ten spoločenstvo pristúbilo pomoc, ale však sa malo toho udialo a my sme prekvapení, prečo sa to celé nedie rýchlejšie napriek e, e, z veľmi silnej dobrej voli Európskej únie a práci mimovládnych organizácií. Situácia sa zhoršila kvôli politickej nestabilite aj kvôli šíreniu sa e, cholery. Politická nestabilita vlastne nastala po voľbách, ktoré, spustila, ktoré spustili množstvo násilia, ktoré ktorých, ktorej obete sú predovšetkým e, ženy a dievčatá alebo deti je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo zabezpečilo lepšiu situáciu tých najzraniteľnejších skupín, avšak je potrebné pomôcť um, budovať mechanizmus um, prevencie katastrof, prírodných katastrof uh, v dlhodobom výhľade. Preto by som chcela privítať posledný návrh, ktorý predložila pani komisárka na vytvorenie európskeho rýchleho mechanizmu, kde by boli zahrnuté aj rôzne dobrovoľné skupiny pochádzajúce z rôznych členských štátov, ktoré budú postupovať podľa núdzových plánov mm, a tá kríz, takisto krízových plánov, ktoré budú zabezpečovať humanitárnu pomoc a civilnú ochranu postihnutých e, územiach aby existovalo rýchle varovanie takisto. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi Valesovi na 1 minútu 30. Ďakujem, pani przewodnicząca. Šanovní pa... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo skoro bude prvý rok alebo jeden rok, čo sme mali e, diskusiu o humanitárnej pomoci a rekonštrukcii Haiti. A dnes môžeme uzavrieť tým, že obete sa, vlastne počet obetí sa neustále zvyšuje. A je dôležité uviesť, e, že toto je jeden z možno, že veľmi dôležitých kvázi záverov. To znamená, že musíme zastaviť epidémiu sexuálneho násilia už e, niekoľko dní po zemetrasení e, sa ob, bolo podaných 250 pri, pri ohlásení prípadov znásilnenia. toto číslo sa neustále zvyšuje, preto musíme brániť sexuálnemu násiliu a takým, takýmto činom na Haiti. Potom druhá vec je epidémia cholery. E, množstvo obetí e, bolo vysoké a čiastočne sa toto číslo už znižuje naďalej tu ale existuje naďalej fenomén pacientov zase, ktorí simulujú symptómy cholery. Tomu sa dá ťažko veriť ale pre týchto ľudí je noc strávená v nemocnici lepšia ako v stanoch, kde dnes normálne prežívajú a epidia, epidémia cholery sa takisto bude mm, rozširovať, keď dojde k zmene ročného obdobia. Takže musíme postupovať obozretne a prijať aj sankcie. Ďakujem. Grácie. Ďakujem pekne. A v rámci KHDI prvým rečníkom je pán Karli. They say that God helps those who help themselves Hovorí sa, že pomôž človeče, aj Boh ti pomôže, avšak e, e, Európska únia sa nemôže spoliehať na to, pretože tí, ktorí si nepomôžu sami sebe, teda ako sme už počuli, že ani vláda nepomôže sama sebe, tak týmto, ako aj hovoril pán kolega Deva, že ani samotnej haťanskej vláde nezáleží na jej ľuďoch. E, avšak naďalej sa tam deje práca, ktorý zabezpečuje humanitárnu pomoc prostredníctvom mimovládnych organizácií OSN OSN a podobne. Um, potom sú tam ešte rôzne súkromné firmy, ktoré sa tam o niečo snažia, ale však toto všetko sa stratí um, nikde v tom, keď uh, haitianská vláda uh, nezačne sa správať uh, zodpovedne a nebudeme vidieť poukrok demokracii. Ďakujem pekne. Grácie. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pani Flašikovej Beňovej

zároveň je potrebné usilovať sa o napĺňanie dlhodobejších cieľov akými sú dobudovanie verejných inštitúcií miestnych samospráv škôl nemocníc a podobne. ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz slovo pani Figueredo. pekne, pani predsedajúca Opätovne vyjadrujeme našu solidaritu s populáciou Haiti, ktorí utrpeli zemetrasenie, ale teraz čelia epidémii cholera. Potrebujeme väčšiu, e, väčšiu podporu ľuďom, ktorí e, boli postihnutí zemetrasením a teraz chorobami. A nie je akceptovateľné, že časť pomoci sa tam ani vonkoncom nedostala. Musíme dôkladnejšie sledovať, čo sa e, stalo s našou pomocou, pomocou EÚ a takisto musíme dôkladne preskúmať, že čo sa udialo vlastne, aké e, kroky solidarity podnikli napríklad susedné štáty ako Kuba, ktorá vyslala aj e, špecializovaných e, zdravotníkov a podobne ale sú, boli ďalšie prísľuby finančnej pomoci, poskytnutia rôznych e, potravín alebo pomoci v oblasti plnospodárstva a podobne. A teraz jednoducho musíme konať a musíme takisto aj tieto ostatné štáty um, v, dať dokopy teda všetkých a urýchliť rekonštrukciu Haiti a zlepšiť eh, životné podmienky obyvateľov, ale to všetko sa musí diať s rešpektovaním zvrchovanosti a územnej integrity e, Haitianov. Ďakujem pekne, a teraz má slovo pán Bazesku la un an după cutremurul devastator din... Chcem vám poďakovať, pani predsedajúca. Eh, jeden rok eh, po hroznom zemetrasení, ktoré zasiahlo Haiti, nemáme ešte konkrétne výsledky úsilia obnovy eh, tejto krajiny a je to spôsobené práve nedostatkom kapacity zo strany haitského štátu, pokiaľ ide o zabezpečenie základných verejných služieb. Haitské orgány neboli eh, schopné realizovať všetky rozhodnutia, ktoré sa týkali obnovy eh, svojej krajiny. Fungovanie alebo činnosť dočasného výboru je naozaj veľmi dôležitá preto, aby dobre riadila všetky finančné zdroje, ktoré boli poskytnuté zo strany medzinárodného spoločenstva. Táto situácia bude pokračovať, ak nebudeme schopní zabezpečiť obnovu Haiti pokiaľ tento štát naozaj nezačne riadne fungovať. A preto si myslím, že Európska únia musí e, vyvinúť e, všetko úsilie preto, aby haitská vláda bola naozaj zvolená transparentne, aby druhé kolo týchto volieb, ktoré by sa mali konať vo februári tohto roku, naozaj bolo realizované alebo sa odohralo e, v súlade s demokratickými princípmi. Ďakujem pekne. Teraz odostávam slovo pánovi Zanke. Pani Všelčonca, otuž... Dovolte, aby som poďakoval, pani predsedajúca. Chcel by som, aby e, ma, ste ma dobre pochopili, nemám veľké výhrady v súčasnej pomoci Európskej únie e, Haiti. Európska únia poskytuje veľké materiál, veľkú materiálnu podporu um, pre Haiti a mali by sme si položiť otázku, prečo rovnako nepostupujú aj iné krajiny. Ale naše výhrady uh, súviseli s tým, akým spôsobom Európska únia reagovala okamžite po zemetrasení. Boli sme príliš pomalí a nemali sme dostatočnú koordináciu. Takže aké sú konkrétne závery, ktoré eh, z toho vyvodila Európska únia z takejto pomalej reakcie aj z hľadiska toho, že sme nereagovali okamžite po katastrofe. A tieto závery sú veľmi dôležité, pretože E, ten čas e, e, pomoci okamžite po katastrofe je rozhodujúci v hľadiska prežitia obyvateľov. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je pán Ihra. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani prezidnička, vážené pani komisárka. Myslím si, že viete, veľmi jasne poukázalo na to, že samotné katastrofy častokrát sú ľudského pôvodu. Ide E, e, obrovskú zodpovednosť Európskeho spoločenstva, ale myslím si, že problém nie je v peniazoch, ale nie v stabilných politických pomeroch. V súčasnosti e, žiadna krajina nebude meniať peniaze na korupčný systém a samozrejme komisia musí naďalej pomáhať Haiti, ale mali by sme taktiež investovať do politickej infraštruktúry a kým nebudeme mať e, funkčný, e, správny a vládny systém, e, mali by sme využívať mimovládne organizácie, pretože poskytujú skutočnú alternatívu. Ďakujem. Grácie. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo opätovne pánovi komisárovi, pani komisárke Georgieve. Thank You, madam Ďakujem, pani predsedajúca. A úprimná vďaka všetkým vašim um, prejavom, ktoré ste dnes večer vyjadrili. V závere by som sa chcela dotknúť piatich vecí. Piatich bodov. Poprvé veľmi súhlasím so všetkými rečníkmi, ktorí zdôraznili um, zlyhanie vlády ako najdôležitejším faktorom, ktorý vlastne, pred ktorým stojí dnes Haiti to v podstate bola, bol môj prvý dojem po zemetrasení a, um, a aj je to tak, že aj keď to zemetrasenie bolo strašné, určite um, najväčším problémom um, Haiti napokon boli všetky tie vlády, ktoré jednoducho nevytvorili dostatočne sociálne štruktúry a tak, aby v, toto pomohlo haitským európskej populácii. A v podstate práve toto spôsobuje ten obrovský deficit dôvery u Hajťanov voči, voči vláde. Ja sa pamätám, keď som tam bola, všetci Hajťania, s ktorými som sa rozprávala, každý z nich mi hovoril to isté, nedávajte našej vláde žiadne peniaze. No a teraz e, e, nechceli sme teda preto poskytnúť peniaze, my radšej poskytujeme pomoc a tým, ale si kladiem otázku, ako dlho bude trvať, kým vybudujeme Haiti a to bude teda asi trvať veľmi dlho, pretože sa nám to nepodarí bez, týchto, bez takejto infraštruktúry, kým nebude na mieste. Preto môžem povedať ďalej, že však existujú aj určité pozitívne znaky haitskej spoločnosti, ktoré pomohli im prežiť a to je vlastne ich vlastná sila a sila ich vlastných komunít. Stretla som sa aj s ľuďmi, ktorí spolu žijú, e, ktorí prišli spoločne o domy, teraz žijú v tom tábore a organizujú si nejakým spôsobom ten život, niektorí sa stará o deti, niektorý ako tak vzdeláva, ďalší zabezpečuje eh, hľadanie, hľadanie práce napríklad, neviem, ženy varia pre všetkých a podobne. A jednoducho toto všetko eh, vlastne spôsobuje, že máme určitú, určitú nádej v budúcnosť Haiti, čím sa dostávam k tretiemu bodu že skutočne naše podporné programy na Haiti musia brať do úvahy to, čo krajina má a, a, čo krajina nemá. A z tohto dôvodu na humanitárnej pomoci sme zdôrazňovali, že tie programy e, Cash for Work, e, inovačné programy, e, zabezpečí vzdelávanie na komunitárnej úrovni, tak aby si ľudia mohli vytvoriť svoj vlastný systém takisto som vďačná e, za to, čo, čo viacerí hovorili, že aké teda e, lekcie sme si odniesli z Haiti. Nebudem teda hovoriť o tejto pomoci, aj keď do 24 bola z Európskej únie, ale som, súhlasím s tým, s tými, ktorí hovoria, že je potrebné zlepšiť e, tú koordináciu pomoci. Jednoducho musíme e, zabezpečiť e, lepšiu organizáciu ešte pred tým, než dojde k nejakej katastrofe. Preto práve na báze toho, čo sme sa ponaučili z Haiti, ideme smerom, aby sme vytvorili európske kapacity akejsi rýchlej reakcie a vytvoreniu toho centra pre e, katastrofy. Teraz by som prešla k otázke humanitárnej pomoci. Čo, čo nás teda najviac trápi? To je otázka ochrany, ochrany osôb, osobitne žien pretože sú práve e, tie ženy, ktoré prišli o strechu nad hlavou, sú teda e, v týchto táboroch a tie sú vlastne predmetom tohto násilia, preto musíme e, maximálne sa snažiť zabezpečiť ochranu týmto ženám, aby vedeli, že EÚ ich chráni. Chcela by som ešte raz poďakovať za všetky vaše vyjadrenia a slova a všetkým tým, ktorí ste poďakovali aj humanitárnym pracovníkom, ktorí pracujú v prospech eh, Hajťanov. Ďakujem. E, e. Ďakujem veľmi pekne a teraz odozdávam slovo pánovi komisárovi Pibalksovi. Prezident. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel poďakovať poslancom eh, tohto parlamentu za prejav solidarity a podpory. Najprv politický rozmer. Situácia na Haiti nie je jednoduchá ale vysoká predstaviteľka veľmi pozorne sleduje vývoj a e, za predpoklad e, robí všetko, čo je potrebné e, z hľadiska diplomácie, aby sa nastolila stabilita počas aj druhého kola prezidentských volieb. Čiže pôsobíme na diplomatickom poli, i keď niekedy výsledky sú okamžité, niekedy sa prejavia až po nejakom čase. Spomínali ste E, e, návrat e, Duvalie mladšieho. Samozrejme, to nebolo najlepším znamením pre vývoj politického procesu, ale mali by sme, nemali by sme sa nechať tým uniesť. Myslím si, že je tam aj zdravé politické jadro a musíme tomu veriť. Dúfame totiž, že do zákonodárneho zboru a sa zvolia dobrí ľudia a že prezident bude mať všetky potrebné spôsobilosti na to, aby sa postavil na čelo e, obnovy krajiny. Druhá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, spolupráca mm, e, v oblasti rozvoja e, znamená ťažké rozhodnutie. E, môžeme sa rozhodnúť pre veľkú viditeľnosť, ktorá však nie povedie e, k štruktúrálnym zmenám. Mohli by sme e, prefinancovať tisícky lekárov z únie alebo vybudovať vysokú školu. To by bolo viditeľné a každý by nás chválil. Ale čo sa týka bezpečnosti na uliciach, to sa musí prefinancovať, a to za veľmi ťažkých podmienok, cez vlastné E, e, vládnej štruktúry a to znamená, že aspoň v časti e, nastolenie bezpečnosti sa financuje Úniou. Je to viditeľné? Nie, pretože nemáme tam svoju značku. Ale je to dôležitý príspevok pre stabilitu krajiny. Ďalej, kam sa majú investovať prostriedky? Samozrejme, najjednoduchšie budovať budovy ale e, bude to na osoch, keď e, e, jednotlivé regióny nebudú znovu prepojené. Znovu prepojené, ak bude chýbať infraštruktúra a tá sa vyžaduje obrovské investície. Jeden kilometr cesty zhruba stojí 1 milión dolarov. Na Haiti ešte viac, pretože treba zabezpečiť údržbu a treba pomôcť aj miestnym spoločenstvom, cez ktoré prechádzajú cesty. Čiže náklady sú veľmi značné a samotná Haiti nemá vlastné prostriedky na to, podstate e, e, e, e, sme jediní prakticky, ktorí e, financujú tieto cesty. Te, čiže nazdávam sa, že toto rozhodnutie nie je jednoduché, ale podľa mňa e, je to užitočné z hľadiska realizácií štruktúrálnych zmien. A ešte jedna vec, o ktorej sa dnes veľa nehovorilo. E, prísľuby a čerpania e, e, a rýchlosť tých realizácií závisí od toho, že treba zabezpečiť správne využitie prostriedkov. Rozpočtová podpora nespočíva v tom, aby sme jednoducho prevedli peniaze. Musíme si to všetko overiť. Je tu určitý postup. Nemôžeme previesť 1 a 2 miliardy na nejaký účet a týmto vyriešiť. Veď sme zodpovední pred vlastnými daňovými poplatníkmi. Takisto v prípade eh, budovania ciest treba zabezpečiť transparentnosť. To si vyžaduje čas, ale myslím si, že eh, zistili sme iba eh, jeden prípad zneužitia prostriedkov a teda jediný prípad zneužitia poškodí povesť tejto pomoci. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za prejav e, podpory. Je to pre nás e, veľmi užitočná diskusia, povzbudivá a budeme sa snažiť urobiť maximum, aby sme e, vyhoveli vašim požiadavkám. Ďakujem. Grazie, komis- Ďakujem pekne pánom komisárom. A teraz som obdržala 6 návrhov na uznesenie, pokiaľ ide o diskusiu. Táto diskusia je uzatvorená a hlasovanie sa bude konať zajtra od 12.30. Avšak teraz máme teda, pokračujeme v našom zasadnutí, budeme hovoriť o kríze týkajúce sa odpadu v kampani a začneme tým, že odovzdáme slovo najprv pani Oken, čiže